Fleckensteina e, prístup na trh s prístavnými službami a e, finančná transparentnosť e, prístavov. Pán poslanec je z prístavného mesta, čo sa pamätám. Takže nech sa páči, pán spravdajca Knut Fleckenstein má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia od začiatku diskusie o um, mm, prícom balíku 1 eh, pred 15 rokmi stále eh, nikdy nebola eh, väčšina eh, v tomto parlamente pre prístavný balík. Som presvedčený, že dnešný návrh je lepší a môžete s ním súhlasiť. Ten sa totiž líši od doterajšieho prístavného balíku schválenie a vyjednanie v rade je možné, pretože tento návrh už nezneužíva e, žiadosť e, konkrétne schopnosť e, pre trhovú radikálnu ideológiu a už nie je bodom liberalizácia niekto stojí, čo to stojí, ale lepšia organizácia prístavov a lepšie podokanie týchto služieb tam, kde je to zmysluplné. Ide tu o posilnenie schopnosti, o väčšiu transparentnosť, o autonómnosť prístavov, o lepšie informácie a o e, zapojenie e, užívateľov prístavov e, do informovanosti a tiež zlepšenie e, e aj e, dozoru zo strany orgánov. Posilnenie konkurencieschopnosti znamená, že um, budú aj uh, dobré pracovné miesta uh, v prístavoch a v 20. prostoročí už by nemali byť na v našich prístavoch a Eh, viem, eh, že eh, naredením táto otázka nemôže byť vyriešená a upravená, ale upozornenie pre tých, ktorí to môžu vyriešiť, je nutné a zmysluplné a ide to aj o výcvik a výuku a o mm, prispôsobenie pracovných časov, aby sa zabezpečili lepšie pracovné miesta. Dnešné riešenie bolo možné, mm, pretože komisárka Bulc e, mm, v rozpore s e, ich, jej predchodkyňami e, si zvolila pragmatický prístup a tiež je možné preto, že s mnohými účastníkmi sme hovorili z časti aj na mieste. Prirodzene nedokázali sme všetkých presvedčiť. Britské prístavy si myslia, že za to, že sú súkromné prístavy, tak nie sú tým postihnuté a sa ich to netýka v rozpore s um, ostatnými prístavmi na kontinente. Um, Poľskí prevádzkovateľe terminálov sú proti tomu, pretože príliš veľa transparentnosti pre nich nie je um, možná téma diskusie a Eh, oni eh, oprávnene eh, nie sú načení, pretože ich predstava, že v budúcnosti by filipínsky námorníci mohli si sami vykladať svoje lode v ich prístavoch, tým je spôsobená táto obava. My začneme rýchlo s radou o tom vyjednávať, ale úspešný záver bude len potom možný, keď obe strany sa pohnú a keď komisárka Festanger Mm, bude v tej diskusii o výnimkách štátnej pomoci pre e, prístavy spolupracovať. Aj toto budeme intenzívne preverovať. E, ja sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich konstruktívnu spoluprácu, komisárke sa jej e, pragmatický prístup a e, účastníkom na všetkých stranách sa chcem poďakovať, pretože e, sme videli, že je tu voľa dospieť k dobrému výsledku. Viem, že sa nepodarilo všetkých uspokojiť, ale ja teraz prekladám túto správu v silnom presvedčení, že ide o dobrý kompromis a jeho prijatie. Ja vás žiadam, aby ste to teraz schválili. Ďakujem bardzo panu poslu. Ďakujem pekne pánu poslancovi. Ja teraz mene Európskej komisie pani komisárka Violet Bulc, nech sa páči. President, honorable members, the Commission welcomes the report that we will discuss today. Ďakujem pekne. My vítame tú e, správu ktoré dnes e, budeme hovoriť. Vítam e, prácu pána Fleckensteina e, a ďakujem za jeho prácu, ktorú vykonal. Ja chcem sa takisto poďakovať aj tieňovým spravodajcom z výboru za ich prácu. Pokiaľ ide o prístavné služby, je to predpis, ktorý je dôležitý pre Európsku úniu, pokiaľ chceme ďalej naše prístavy modernizovať Viete, že máme tu veľmi dôležitú úlohu prístavov pre dopravný systém, pre naše hospodárstvo. Je to naozaj brána e, Európy, tak povediac, e, do sveta. E, zamestnávajú ľudí v importe, exporte a takisto aj v súvisiacich sektoroch. A musíme, pokiaľ chceme dekarbonizovať, podporovať aj práve túto ekonomiku. Teda prístavy sú dôležité e, aktíva, dôležité hodnoty, chceme ich ochraňovať a takisto aj posilňovať. A to je cieľ tohto nariadenia. A práve preto je, e, je to jedna z prioritných tém Európskej komisie pre rok 2016. E, nariadenie zabezpečí transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie verejných fondov práve v prístavoch. Musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre jednotlivé E, európske prístavy, pretože niektoré z nich dostávajú veľmi výrazné, e, výraznú finančnú podporu aj z európskeho rozpočtu, aj z národných e, alebo národného rozpočtu. A práve preto potrebujeme finančnú transparentnosť, ak chceme tieto rovnaké podmienky vytvoriť. A takáto finančná transparentnosť nám takisto umožní vytvoriť zjednodušenie, alebo dosiahnuť zjednodušenie pravidel, pokiaľ ide o štátnu pomoc. Pracujeme na tej, na tých blokových výnimkách tak, aby niektoré investície do prístavov boli e, vyňaté spod e, pravidel, pokiaľ ide o štátnu pomoc a aby sa mohli vytvoriť, e, vytvoriť naozaj skutočne rovnaké podmienky pre všetky prístavy. Prvý návrh, ktorý bol navrhnutý, e, bol dnes uverejnený na konzultáciu a dnes tu máme vlastne konzultáciu, ktorá sa dnešným dňom začala. Nariadenie bude predstavovať e, výrazný vstup e, do tejto e, práce, pokiaľ podporíte tento dokument. Nariadenie, pokiaľ ide o prístavné služby, takisto vyjasní situáciu, pokiaľ ide o tendre. V skutočnosti politika v oblasti prístavov nie je rozhodovaná na úrovni legislatívcov, ale e, od, od prípadu k prípadu sa to rieši na súdnom dvore podľa princípov zmluvy Čiže pokiaľ príjmeme túto, toto nariadenie, bude to znamenať väčšiu právnu istotu a jednoznačnosť a stabilitu aj pre e, zamestnancov v prístavoch, aj pre investorov. A nariadenie takisto veľmi dôležité pre našu stratégiu dekarbonizácie. Pokop 21. e, 2021, pardon, e, my ešte viac e, chceme, aby prístavy boli e, atraktívne, aby boli istým e, istou alternatívou voči e, diálniciam, kde je príliš veľa dopravy, aby proste splňali túto, túto úlohu. Takisto treba diverzifikovať námorné cesty a treba podporovať e, to tzv. short sea shipping, teda na krátke vzdialenosti zasielanie alebo dopravu zasielok po mori. E, na výbore pre dopravu e, táto správa e, získala veľkú podporu, takisto jednotlivé organizácie e, relevantné v tejto oblasti to podporujú, či to poskytovateľia služieb na prí, v prístavoch alebo iní aktéry. Európska komisia plne podporuje sociálny dialog a takisto aj lepšie školenia pre zamestnancov. Takisto chcem zdôrazniť, že deregulácia, že teda, pardon, táto regulácia e, nenanúcuje nejaké uniformné riešenie pre všetkých. Samozrejme, my si uvedomujeme, že každý prístav v Európe je odlišný a v rámci návrhu nariadenia to plne rešpektujeme. Je to e, dokument, ktorý je kompatibilný so e, všetkými e, modelmi e, prístav. Nenanúcuje sa nejaký jeden model. Zajtra budete teda hlasovať. E, a treba naštartovať e, trialog, aby sme mohli dostať, e, dosiahnuť pokrok v rámci tejto dôležitej legislatívy. Rada už prijala všeobecný prístup v roku 2014, bola to veľká veľký úspech talianského predsedníctva a je čas na to, aby parlament vstúpil do e, rokovaní s radou, aby túto tému uzavrel. Holandské predsedníctvo má veľký záujem o negociáciu tejto témy a uzavrete ešte do leta. A ja chcem všetkých vás vyzvať, aby sme nepremeškali túto príležitosť. Ďakujem pekne. Hvala, thank you. E, ďakujem e, pekne. Ďalej e, vystúpia zastupca jednotlivých politických skupín. Najprv v mene EPP vystupí pani Elizabeth Fossemer Dronedy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni. Prístavy sú určite jednou z pák na ekonomický rast a zdrojom pre prosperitu pre e, členské štáty a Európu. Nie je náhoda, že 75 HDP a 38 Eh, obchodnej výmeny sa robí eh, cez pristavia námornou dopravou. Nariadenie, ktoré sme odhlasovali, chce eh, zlepšiť účinnosť a fungovanie prístavov a vylepšiť prístavné služby a ich kvalitu a tiež ich modernizovať. Vytvára podmienky na lepšiu hospodárskú súťaž, znižuje možnosť e, chýb a nedostatkov a len keď budeme mať jasný právny rámec s dobrými e, konkurenčnými podmienkami a transparentnosťou, tak len tak pritiahneme investície do európskych prístavov, ktoré prispievajú k ekonomickému rastu nášho hospodárstva, hlavne v čase hospodárskej krízy. Nová legislatíva dáva e, prístavom viacej autonómnosti, pokiaľ ide o poplatky, e, posilňuje ich konkurencie, schopnosť v porovnaní s tretimi krajinami a mm, uvažuje o ustanoveniach aj pre malé prístavy, aby sa zabránilo e, nadbyč, nadbytočnej administratívnej záťaži a financiám. A ide o to, aby sme podporili spoločné záujmy a aby sme posilnili fungovanie vnútorného trhu. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Súhlasíte s modrou kartou od pani Grapiny? Yes? OK. Grapini, take floor, please. <clears throat> Mulțumesc mult, domnule președinte, stimată colegă. Ďakujem e, pekne, hovorí pani poslankyňa Grapiny. Tiež si myslím, že to je veľmi e, dôležitá správa, ako povedala aj komisia. Mám jednu otázku pre vás, pretože ste o tom nehovorili predtým, ale je tu rozdiel medzi návrhom komisie a návrhom spravodajcu. E, súvisí to vlastne s tým nastavovaním poplatkov e, v prístavoch. Myslíte si, že súčasná forma je e, preferovateľná? No, pretože hovorilo sa, že, sa tu, že je tu istá dohoda s, op- s, teda, spravodkovateľmi e, a že by sa tie teda poplatky mali na základe dohody medzi komisiou a prevádzkovateľom nastavovať, alebo či by to mali byť samotní prevádzkovateľ. Ja vlastne to chcem spýtať. Náš text je veľmi vyvážený, pokiaľ ide o tú otázku, ktorú ste teraz spomínali, pretože hovoríme tu o poplatkoch a e, malé prístavy už nebudú ďalej e, trestané, takže som, chcel by som zodpovedať na tú otázku takým spôsobom, že poviem, že táto otázka je vyriešená v texte prostredníctvom vyvážených E, pozmeňovacích návrhov, ktoré boli e, e, jednotlivými politickými skupinami pripravené. Ďalej v mene skupiny SAD Lucy Anderson, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda. V Európe máme viac ako 300 prístavov, to sú len tie významné a máme tu 3 milióny zamestnancov, ktorí priamo alebo nepriamo pracujú v tejto oblasti. A my by sme mali regulovať e, tento sektor naozaj veľmi citlivým spôsobom, to chcem zdôrazniť. E, ja to nehovorím v mene socialistov, ale ja som e, nie proti, nejakých, proti nejakým progresívnym vyváženým opatreniam zo strany EÚ, ako aj kolegovia z lejbristickej strany. To môže vylepšiť situáciu, pokiaľ ide situ- pracovné podmienky zamestnancov, environmentálne otázky, aby sme mali takisto aj bezpečnú E, situáciu preinvestovať tak ďalej. Ale ide o to, že <clears throat> aj v tej pozmenenej e, verzii, novelizovanej verzii, e, proste toto sa v tom návrhu nedosahuje. Sú tam aj pozitívne časti, pokiaľ ide o tendre, pokiaľ ide o osvedčené postupy a tak ďalej. Ale bohužiaľ nestačí to. Práve naopak je to veľmi výrazný príklad dvojitého štandardu zo strany Better Regulation. Napríklad regulácia e, poplatkov e, e, v prístavoch. To určite bude viesť k administratívnej zaťaži a stále to nie je právne jednoznačné. Aj tak je tam rôzna interpretácia možná. A nemáme tu konkrétne príklady od komisie, pokiaľ ide o E, rôzne problémy e, s tým, ako sa poplatky e, vyberajú v jednotlivých prístavoch. A keď sa táto otázka šetrila, tak nezistilo sa, že by tam boli nejaké veľké problémy. A tiež nebola žiadna dopadová štúdia aktualizovaná. Minimálne od roku 2012, napriek tomu, že tu máme novú inštitucionálnu dohodu, pokiaľ ide o better regulation, aby tieto otázky, ktoré ja som hovoril, že tieto otázky majú byť aktualizované. A potom je tu práva je tu právo e, odborov, aby jednostranne mohli konať. To sa v článku 8 a, malo, a článku 10 málo rešpektuje my sme chceli e, nájsť také niečo, čo by vylepšilo práva našich zamestnancov, takisto aj tých agentúrnych, ale proste nie je to tam uvedené, bohužiaľ. A prístavy takisto budú e, mať povinnosť e, konzultovať environmentálnych expertov a e, komunity. Takže vo všeobecnosti chcem povedať, že prosím, odmietnite e, návrh e, komisie. Ďakujem. Thank you, Mr. Uh, do you accept blue card for... Ďakujem. Akceptujete modrú kartu od pána Liberackého? Áno, rada si to vypočujem. Nech sa páči, pán poslanec. Thank you very much, Mr. President. Madam Anderson. Ďakujem pekne vy ste, pani Anderson, spomínali niečo, pokiaľ ide o tie sociálne otázky, že niečo ma tam e, nevyhovuje. Do akej miery nie ste spokojná e, s tým sociálnym balíčkom v tomto zákone? A po druhé, akú máte predstavu, pokiaľ ide o pridanú európsku hodnotu v oblasti práve tohto konkrétneho e, predpisu? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega. Pokiaľ ide o ten sociálny aspekt, mohli sme spraviť oveľa viac v rámci článkov, aby sme posilnili dôležitosť, napríklad spomenúť sociálny e, dialog. A keďže sociálny dialog, a teda tí aktéry si myslia, že to mohlo byť aj horšie, a dal by sa o tom ešte rokovať, tak stále e, nie sú úplne šťastní. A pokiaľ sa podrite na ich prechádzajúce, prechádzajúce pozície k tomu, čo chceli, tak toto nechceli. A mohli by žiť aj e, bez toho, tak povediať. Takže sú k tomu veľké obavy. Pokiaľ ide pridanú hodnotu európsku, minimálne hovoríme o týchto témach. To je dôležité z hľadiska osvetového, ale mm, úprimne povedané väčšiu hodnotu tu nevidím. Ďakujem pekne. Ďalej za ECR. Petr dá len dve minúty. Nech sa páči. Voorzitter, in de eerste plaats mijn welgemeende complimenten aan eh, rapporteur Ďakujem pekne. Chcem e, pánovi Falkensteinovi e, pogratulovať, no, pretože sa odvážil k tejto téme, na túto tému teda pozrieť, bol realistický a dosiahol to, že EPP e aj ECR sa dosia, dohodne na výsledku, ktorý je podľa mňa veľmi dobrý. Moje návrhy sú následovné. Pokiaľ ide o menšiu administratívnu záťaž a menšiu takú všeobecnú zaťaž, tak v oblasti sociálnej e, je tu istá séria povinností v oblasti e, vzdelávania, školenia e, zamestnancov v prístavoch a to treba nejakým spôsobom prijať. A je tu otázka toho, akým spôsobom sa bude organizovať tá otázka prístupu na trh. To už nie je povinná záležitosť. A operátori v prístavoch sa budú môcť organizovať sami. A potom napríklad vieme, že situácia napríklad e, v Rotterdame je veľmi odlišná e, v porovnaní so situáciou napríklad vo Vigu. E, čiže je tu otázka suverenity, ako toto vyriešiť. A potom hovoríme tu o súkromných prístavoch. Chceli sme veľmi sa pozrieť na tému britských súkromných prístavov. Tie môžu svoje otázky alebo svoje nastavenie, nástroje si Eh, riešiť eh, sami. A teda to je eh, v poriadku, ale znamená to, že všeobecné smerovanie dopravy by, teda, teda generálne riaditeľstvo pre dopravu, tak by e, začali rôzne témy preštudovať a začali by sa nejaké rôzne normy aplikovať práve na e, pristaví a to by komplikovalo situáciu. Takže chcem poprosiť, aby návrh e, spravodajcu e, bol prijatý. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu ALDE. Pani Majster, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani komisárka aj Knutovi Fleckensteinovi ako spravodajcovi. Mm, Prístavy v Európe sú rôzne a to sme si všimli a preto je veľmi ťažké, aby e, sme e, dostali vhodný e, balík pre prístroje. Je to tretí pokus a dúfam, že tentokrát to prejde. Je to pekné, že práve SAD a po EKR môžem vystúpiť, pretože tu sme si všimli, aké sú odlišné stanoviska aj u nás, o ktorých sme sa sporili. Pre SAD povedali, SAD povedali že príliš málo sa starajú o sociálne veci a o práva pracovníkov a pre EKR. Je ich tam už príliš veľa práv pracovníkov a to znamená, že e, ten spravodajca tam dosiahol veľmi dobrý kompromis a e, je to tak, že pri kompromise nikto není 100% e, spokojný a niektorí u nás, liberálov, nie sú nadšení, pretože sú tam výnimky, ktoré sa nedostali do tohoto naredenia, že nie všetky um, služby sú tým uh, pokryté napríklad uh, služby lodivodov a remorkérov a um, nie sú do toho zahrnuté a niektorí by k tomu radi mali, ale teraz je to kompromis, uh, ktorý uh, je mm, spôsobom, ako sa dostať ďalej, ako pokračiť a pre mňa uh, je tu dôležité, že um, tiež uh, bolo vydané uh, tlačové hlasenie a aj uh, o tom, že aj uh, prevádzkovateľia prístav aj e, odbory sú e, za prijatie tohto naredenia. Chcú, aby sme to odhlasovali, aby e, príspevok, ktoré sú dôležité pre Európu, aby sme aj v budúcnosti zostali dôležitou obchodnou križovatkou. E, treba, aby sme e, mali o tom e, zákonodárne e, úpravy, aby sme zabezpečili transparentnosť, ale aj konkurenceschopnosť a zároveň dobré podmienky pre pracovníkov a pre investorov investorovali do prístavu. A to všetko je tým zaručené. Viem, že to bolo ťažké, pretože návrh komisie najprv e, nepasoval e, dobre spravodajcovi a teraz máme mm, ústretové stanovisko a môžeme všetci za to e, hlasovať a je tam už veľa vecí obsednutých a nemôžu mať všetci všetko a myslím si, že mohli by sme to prijať v vyjednať z radov v záujme Európy a prístavov. On behalf NGL Group. Ďakujem pekne. Ďalej kolega Kologlu, Zagu, Engel. Ďakujem pekne. Kolega pripravil konkrétny e, ramec a povedne e, to nariadenie bolo obmedzené iba na organizáciu e, prístavov a transparentnosť transakcií tá otázka na trhu práce alebo teda pracovnej sily sa tam až tak veľmi neriešila. Rôzni aktéry a odbory nám v našej práci potom pomohli a nakoniec sme sa dopracovali k výsledku, ktorý je veľmi odlišný od toho pôvodného návrhu od e, komisie. A na základe tohto myslím si, že e, už súčasné znenie dokumentu bude poskytovať dobré riešenia v oblasti zdravia alebo bezpečnosti pracovníkov a e, bude to bude tento dokument slúžiť ako, aký, ako istá bariéra proti ďalším útokom na pracovné e, podmienky našich zamestnancov a všetko to e, bude prebiehať transparentným spôsobom, čo ma takisto teší. Chcem sa poďakovať e, spravodajcovi a chcem odporúčať, aby sme unblock hlasovali, pokiaľ ide o naše kompromisné pozmeňovacie návrhy a môžeme pánom pánovi Fleckensteinovi potom dať e, dobrý mandát do rokovaní s radou a komisiou, ktoré sa čoskoro začnú. Členské štáty a vlády teraz e, by mali ukázať, že sú pripravené e, Konaj, pokiaľ ide o opatrenia proti sociálnemu dumpingu a pokiaľ ide o vytváranie bezpečných podmienok v našich prístavoch. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartu od pani Anderson? Áno. Pani Anderson, nech sa páči. Ďakujem. To, čo ste povedali, pokiaľ ide o to, že plná trhová liberalizácia už e, e, v tomto potrení nie je uvedená, ale máme tu isté preskriptívne pravidlá, ktoré prístavy majú dodržiavať. E, a vaša skupina konkrétne je veľmi ochotná verejné služby obhajovať. Nemyslíte si, že keď sa to bude prezentovať ako iba nejaké opatrenie v oblasti transparentnosti, je to trošku zavádzajúce? Ďakujem pekne. Ja si nemyslím, že tu je nejaká snaha niekoho zavádzať, zavádzať parlament alebo tak. Ja si myslím, že sú dobré aspekty, aj menej dobré aspekty tejto záležitosti, ale čo treba dosiahnuť je e, taký e, dôsledný kompromis, ktorý bude aj e, chrániť práva zamestnancov. Dobre, ďakujem pekne ďalej za zelených. Poslanec Taylor, nech sa páči. Ďakujem pekne. Po dvoch neúspešných pokusoch liberalizovať služby v oblasti prístavov, tak komisia sa tentokrát pochlapila a spravila takú menej ambicioznú e, alebo verziu tohto dokumentu, ale napriek tomu e, toto nariadenie ešte stále nerieši tie skutočné problémy, ktoré máme v európskych e, prístavoch. Je jasné, že e, námorná doprava, pre ktorú prístavy sú veľmi dôležité, zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ chceme dosiahnuť vyššiu dodržateľnosť alebo teda udržateľnosť v tomto sektore a snažíme sa tu začleniť prístavy do nejakej širšej politiky trval udržateľnej e, dopravy, aby sme riešili aj environmentálne normy, aj sociálne, aby sme do toho začlenili aj nejakú koordináciu, spoluprácu medzi e, prístavmi, aby sme nejakým spôsobom aj externé náklady tam zohľadnili. A nie je žiadna e, pochyba pravdepodobne o tom, že verejné financie si vyžadujú transparentnosť. Nemôžeme hovoriť o pristavných službách bez toho, aby sme sa pozreli na verejné financie, ktoré idú do prístavov pre e, infraštruktúru a operácie. Nariadenie pre prístavné služby prístavné služby mohlo niektoré tieto ciele riešiť, ale myslím, že nesplňa tieto ciele ani dokonca svoj vlastný cieľ zabezpečiť viac e, prepojenú, viac trvalo udržateľnú e, dopravnú sieť. Pokiaľ ide o finančnú transparentnosť, jeden dobrý bod, ktorý je tu uvedený, aj tak je ale nedostatočne nastavený preto, aby zabezpečilo dostatočnú právnu istotu pre sektor. Je tu silný, silné prepojenie medzi finančnou transparentnosťou a medzi tými štát, úsmerniami e, pre štátnu pomoc, ako si to komisia predstavuje. Tieto návrhy mali byť e, nejakým spôsobom paralelne riešené a navrhované. Najprv, keď som eh, keď, keď tá komisia túto iniciatívu ešte pred 11 rokmi navrhla, eh, tak eh, teraz chce prijímať usmernenia pre štátnu pomoc do roku 2017. To je frustrujúce, ale ani ma to veľmi neprekvapuje. Ak Európsky parlament bude akceptovať túto správu, tak musí byť pripravený na to, že budú, bude výrazne kritizovaný pretože podporuje tú e, záväznú legislatívu, ktorá robí veľmi málo preto, aby naozaj niečo reálne riešila. Táto legislatíva je taká nedotvorená, je neefektívna a preto žiadam kolegov, aby odmietli túto správu, keď budú zajtra hlasovať. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, uh, Mr. Taylor, do you accept... Pán Taylor, prijímate modrú kartu od pani Kilton Darling? Samozrejme. Much, Ďakujem, pán Taylor. Súhlasíte so mnou, že tento balík, hoci je zlepšený, predstavuje niektoré eh, zrovnaké rovnaké ako ten návrh, ktorý eh, odmietol Európsky parlament veľkou väčšinou v roku 2006 on eh, vnúcuje dodatočné administratívne zaťaže našim prístavom zatiaľ nezabezpečuje vhodnú ochranu eh, základných práv alebo bezpečnosti pri práci. Áno, myslím, že máte úplnú pravdu. Keď tak eh, predvedáte a nezabudajte, že tento parlament odmietol mm, tieto návrhy alebo niečo veľmi podobné dvakrát predtým nejak, že ste tu v uznanie ekologických požiadaviek a všetky odvolavky na odnotenie dopadu na životné prostredie a vtáky a biotopy a prírodu boli všetky vymazané a toto je len e, neúspešný pokus e, pretlačiť e, do parlamentu ďalšiu nevítanú verziu toho istého a mali by sme povedať takisto nie Uh, Ďakujem. V mene skupiny EFDD pán poslanec Jill Seymour, jednu minútu. Uh, Pani? Ďakujem. Naredenie o presných službách e, nie je um, potrebné ani chcené v Spodnom kráľovstve. Na rozdiel od väčšiny kontinentálnej Európy, Spodné kráľovstvo má veľmi schopné prístavy uh, e, v súkromnej sfere. EÚ sa snaží regulovať prístavy bezúspešne už dvakrát predtým a toto je tretí pokus. Uh, keďže väčšina prístrojov v Spojenom kráľovstve je v súkromnom vlastníctve, je úspešných a účinných, eh, tak eh, nie je to vecou EÚ regulovať eh, prístavy v Británii s referendum o Brexite. V júni ľudia z Spojeného kráľovstva budú hlasovať za vystúpenie z EÚ a my sa oslobodíme od nadmerných naredení a byrokracie, ktoré vnúcuje toto, e, táto ustanovenia, my potom sa e, pridáme k e, zvyšku slobodného sveta. Británia má dlhú históriu obchodovania s zvyškom sveta. Naše prístavy sú súčasťou tej histórie a toto naredenie bude lepšie, keď Británia nebude platiť. Ďakujem pani skupiny NF, pani Marie-Christine Arnoty. Ďakujem, pán predsedajúci. Liberalizácia prístavných služieb je už stará známa vec v EÚ. Európska komisia už od roku 2000 zaznamenala dva neúspechy a toto je pokus číslo 3. Pri návrh komisie je nepriateľný. Na jednej strane ide o uniformizáciu veľkých európskych prístavov, ktoré majú rozdielnu organizáciu a to by zabránilo členským štátom a prevádzkovateľom prístavov využívať ich skúsenosť a pod zámienkou schopnosti a pod optikou pritiahnuť viacej investícií zdôrazňuje potrebu liberalizácie niektorých služieb a to bude mať nevydané e, dopady na určité služby, ktoré, sa e, ktoré, e, na služby, ktoré by sa mali robiť na národnej úrovni kvôli ochrane E, e, štátu alebo iným. A, takže tento postup nie je priateľný. Pozmeňovacie návrhy výboru trans sú pozitívne, ale v konečnom dôsledku toto nariadenie bude prázdnym textom. A prečo chcete za každú cenu harmonizovať a privatizovať? Chcete vary, aby prístavy, prioritné prvky nášho hospodárstva boli zakúpené. E, zahraničnými investormi, ako je prípad Pirea, ktorý zakúpili e, čínsky investori. My budeme hlasovať proti tomuto návrhu. Thank you. Um, deputat. Ďakujem. Ako ďalší pán, pán Marinescu. Gratulujem vám, pán predsedajúci, krásna Rumunčina. Je to téma, o ktorej sa stále výrazne diskutuje a panujú tu rôzne názory, ale ja si myslím, že sa blížime k pozbudivému kompromisu. Vytvoria sa pracovné miesta, narastie schopnosť v tomto dôležitom sektore, ktorý predstavujú prístavy. Budú sa stabilizovať poplatky, služby by mali byť menš- lepšie a za menšie ceny. A rovnako budú e, rovnaké podmienky pre všetkých aktérov a budeme mať prostriedky, ako bojovať s nelegálnou štátnou pomocou. Bude to platiť na všetky prístavy, vrátanie, vrátanie prístavov e, TNT a malé prístavy sú dostatočne flexibilné, aby sa vyhli nadmernej e, byrokracii a nákladom. Ekonomická situácia a konkurencia v tomto sektore je dôležitá. Rokuje sa o tom už 10 rokov a hádam sa nám podarí dopracovať ku kompromisu v niektorým kontroverzným návrhom. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz Pán Izmail Ertug, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mm, cení kolegovia, mm, komisárka, najprv sa chcem poďakovať spravodajcovi pánu Fleckensteinovi za ťažkú prácu, ktorú odvedel. Nemali by sme zabúdať, že tu máme dočinenia s návrhom Európskej komisie z tzv. Kalasovej éry je turboliberalizácia vo všetkých oblastiach bola aj cieľom a preto e, bolo to ťažšie, že spravodajca musel nájsť kompromis a ako už názov hovorí, Eh, kompromis nie je na 100% toho, čo si každý žela, ale ešte predsa e, musíme byť eh, pripravení uzatvárať kompromisy. Keď si pozrieme e, na tento papier, ktorý máme na stole, tak vidíme, že nutená liberalizácia v predchádzajúcom poňatí Európskej komisie, e, ako mala prísť, e, je zabranená. A keď sa pozrieme na to, že prístavy si môžu e, sami rozhodať, ako chcú e, podúkať svoje prístavné služby. A mm, pre mňa mm, bol e, hlavný argument a na to, aby sme nakoniec hlasovali za to, sú e, tie minimálne požiadavky, ktoré spravodajca vyjednal. Napríklad e, pri uznávaní e, tzv. good reputes, pri nedodržovaní sociálnych a pracovných štandardov. A to aj skutočnosť, že do toho bola zapracovaná povinné právo na štrajk. Je to pre mňa dôležité, pri mnohých iných témach sa na to nepodarilo. A keď to, čo vzniklo v oblasti transparentnosti, e, si uvedomíme, tak myslím, že všetky tieto body môžeme zhrnúť a nakoniec dospieť k záberu, že pohor je na poli plný a nie na poli prázdny a preto je e, takáto zákonná úprava v poriadku. Now, e, madame... A hlasovanie za ňou. Teraz Jacqueline Foster, dve minúty, nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem sa naozaj poďakovať pánu Fleckensteinovi za jeho tvrdú prácu, vytrval prácu v tejto téme, ale žiaľ, ja e, si nemyslím, že e, tie zmeny e, zašli dosť ďaleko. A bola to konzervatívna vláda v 81., ktorá začala proces privatizácie prístav v Spojenom kráľovstve a preto nepríjmem niečo, čo by ohrozilo ten úspech, ktorý to prinieslo mm, britskej ekonomike a rastu a mm, tvorbe pracovných miest. A e, chcem e, povedať e, predchádzajúcom rečníku, že nie sme zaplavení tisíckami Filipíncov, ktorí nakladajú výklady v našej lode. Ako ostatní kolegovia aj Poliaci a ďalší budú podporať odmietnutie tohto návrhu. My si myslíme, že konkurencia medzi prístavmi a nie predpisujúca regulácia pristavov e, je e, lepšia hnacia sila pre efektívnosť. E, návrh komisie bol príliš byrokratický a nezapadá dobre do nášho britského systému privatizovaného trhu s prístavnými službami. Zatiaľ, čo vítame niektoré časti stanoviska komisie, ja viem o tom, že všetky prístavy v Spodom kráľovstve sú proti tomuto návrhu. Trejší text by mohol stále vykladávať vy, vykladať uh, dovozné clo v uh, Spojenom kráľovstve ako povinnosť uh, pre uh, prístavy. Navyše je tu obava, že sociálne stanovenie, ktoré zavedol spravodajca a ďalší, uh, by uh, zrekli pri existujúcej legislatíve Spojeného kráľovstva pri prevode a prenose personálu. Okrem toho, my sme skomili s tým, že kompromisný balík sa pravdou sú nezhrnul malé prístavy z otvárania trhu a z tohto dôvodu som opäť predložila pozmeňujúci rok, ktorý by eh, udelili výnimku malým eh, prístavom splnenia eh, tohto nariadenia, aby sme umožnili plne konkurencný trh, aby mohli komerčne si obstarávať prístavné služby a tiež, aby to vyňalo všetky súkromné prístavy z nariadenia ja dúfam, že to bude mať väčší nový um, podporu, ináč e, budem musieť to zamietnúť. Pán Telička. Teraz, Teraz pán Telička, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, komisár, pán Flakenstein, ktorí povedali, že nie sú úplne spokojní a musím povedať, že ani nie. nie a mnohí z nás uh, asi nebudú, ale otázka, ktorá nám ostáva, je, že aké máme alternatívy. Jasne vieme, že potrebujeme lepší prístav k, prístup k prístavom a potrebujeme lepšie riadenie. A preto to pre mňa znamená, že potrebujeme lepšiu organizáciu. Otázka je tiež, že či na ďalšie obdobie máme žiadať e, súkromných aj verejných účastníkov, aby E, ostali v právnej neistote. Takže zatiaľ, čo nie sú úplne spokojní s týmto riešením a treba tam určite vybaviť nejaké problémy, myslím si, že je na čase, aby sme e, začali tie vyjednávania a doladili ich e, niekedy menej viac a preto s týmto silným posolstvom by som rád sa zriekol zvyšku rečníckého času a dávam úsporu 5 sekúnd. Uh, Talička, sorry, accept... Pán Telička, príjmate modrú kartu od pani Meissner? Madame Meissner? Jetzt habe ich den Kollegen in ja som teraz privedla mm, kolegu mm, do ťažkosti, lebo už e, sa zberalo ísť presť. E, áno, pán Talička, bolo to 5 sekúnd menej, ale napriek tomu mám e, otázku, že sa často vrelo, že je tam príliš malo transparentnosti a príliš málo pružnosti to umožňuje pre členské štáty a že príliš málo sa starajú o to a zaberajú tým, že tie mm, prístavy sú moc odlišné a že sú aj súkromné, aj verejné. A súhlasíte s tým, že tam príliš, veľa, príliš malo transparentnosti a príliš málo pružnosti? Uh, Asi to um, kolegyňa urobila záverne, pretože um, možno vie, že meškám na jednu schôdzu, ale napriek tomu všetkom ja tu vidím zlepšenia a toto uh, je a uh, predpis, s ktorým sa môžem zotožniť a otázka je, čo um, ešte treba urobiť, niektoré prvky možno ešte vyriešiť a s e, dobrým prístupom to môžeme uskutočniť. Ja e, to ešte mám ďalšie témy, ale podľa mňa e, pokrok v porovnaní s predchádzajúcim stavom je značný a preto som pripravený to podporiť a zahlasovať za vyjednanie a doladenie toho návrhu v tejto podobe. Uh, Pani Maria Klonen, jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keď hovoríte o národnej skúsenosti každej krajiny, a ja by som vám rada vysvetlila, čo sa deje v mojej, mojej krajine vo Fínsku. Prístavy za posledné roky zaznamenali skutočnú revolúciu, pretože e, od začiatku roku 2015 sa stali akciovými spoločnosťami. A teda spadajú do e, trhových pravidiel a spadajú tiež pod súkromné právo a nariadenie, o ktorom my tu dnes hovoríme, obsahuje určité požiadavky, ktoré už v každodennom živote zodpovedných fínskych e, e, prevádzkovateľov prístavov prítomné. A je naozaj dôležité, aby všade v Európe bol rovnaký právny rámec pre prístavné služby a finančná transparentnosť hlavne v prípade verejných investícií. Finálny text možno nie je dokonalý, ale pre mňa je dostatočne dobrý. Ďakujem spravodajcovi ako aj tieňovým za ich prácu a za ich vytrvalosť a dúfam, že náš parlament bude mať dostatočne chladnú hlavu až do konca, že dobre bude hlasovať aj zajtra. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz Pani Karimateli na 1,5 minúty. Pani komisárka, vážení kolegovia, to je tretí krát, čo Európska komisia sa snaží vnútiť liberalizáciu prístavných služieb v Európe. Darmo meníme mená organizácia prístavných služieb, ale neklamme si, ide znovu o konkurenciu služieb, ako je remorkovanie, pilotáž e, v prístavoch, zatiaľ čo mnohé z týchto prístavov sú medzi sebou veľmi rozdielne. To, čo funguje v Amsterdame či v Antwerpách či inde predstavuje 25 tovaru v Európe, tak to sa nemôže aplikovať na francúzsky prístav Le Havre, a tá vaša dopadová štúdia vôbec nebere do úvahy špecifika prístavov. A čo je ešte horšie, vnúcuje uniformnú víziu na rozdiel od skutočnosti a neberie do úvahy environmentálne požiadavky a sociálne. Našim cieľom by malo byť e, ochrániť naše pobrežie a prístavy, ale aj zamestnancov. Ale vo vašom projekte a návrhu e, skutočne väčšina prístavov nepotrebuje liberalizáciu, ale objasnenie eh, pravidel EÚ, hlavne pokiaľ ide o štátnu pomoc. Eh, Sice sa vydali nejaké usmernenia pre štátnu pomoc a sú nejaké výnimky z rokovania, ale tento text nedáva dostatok záruk ani pokroku, aby sme ho mohli podporiť a za takýchto podmienok Môžeme jedne hlasovať proti návrhu. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Pani Deli. A teraz pani Roza Damato na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci správa zdá sa, že pochopila rozdiely medzi európskymi prístavmi. Čo je najnovšie v tomto je zrušenie ustanovení, pokiaľ ide o prístup k trhu prístavných služieb, aby sme mali flexibilnejšie modely fungovania a je tam viacej manevrovacieho priestoru pre členské štáty ale je to dosť zložité vzhľadom na rozdielnosť prístavov. Bolo by potrebné mať autonómnosť a mať transparentné pravidlá, aby prístavy boli konkurencieschopnejšie. Hoci už zaznamenali e, veľké zmeny doteraz, vyžadujú ešte ďalšie. Potrebujeme sociálnu dimenziu, ktorá bude dôležitejšia je dobré, že táto správa uznáva úlohu sociálnych aktérov a tiež technologické inovácie ako dôležitých aktérov. E, rovnako by sme mali bojovať proti prekerným pracovným podmienkam, hlavne v krajinách na juhu Európy. E, transparentnosť verejnej pomoci, štátnej pomoci, e, vylúčenie e, malých prístavov z určitých podmienok, to všetko bude, rečnička bola prerušená. Ďakujem. A teraz pán de Grandes Pascual na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Prístavy sú základným článkom integrovanej európskej siete a služieb pre EÚ a pre občanov. Komisia si to uvedomuje a preto urobila dva pokusy a toto je tretí aby vylepšilo fungovanie prístavov, ale čo bol pôvodný cieľ? Viacej konkurencie, schopnosti, transparentnosti, rovnaký prístup, e, sociálna ochrana, účinnosť. To sa zmenilo na taký kostým ušitý na mieru, ktorý je plný netransparentných opatrení, e, ktorý udeluje určité výnimky a e, zhoršuje reťa, reťa, logistický reťazec. Navyše určité členské e, štáty tiež strácajú e, kompetencie. Španielsko e, prístavy sú verejným majetkom a preto dane za ich užívanie sa nemôžu stanoviť rokovaním súkromných partnerov. Rukova, rokovanie tohto druhu je obvykle vždy netransparentné alebo veľmi často. EPP bude hlasovať zajtra proti tejto správe, pretože e, prístavy bude izolovať nerešpektujú sa ustanovenia ústavy členských štátov. Niekto hovorí, že tento tretí pokus bude jediný cestný a realizovateľný, ale pani komisárka, ale nie preto, že by bol priateľný. Úprava prístavných služieb bude stále nevyriešená a bude potrebná iná úprava symbióza. Ďakujem. Merci, la parole Ďakujem. Ďalší rečník. Pani Revolda, to len ďakujem. Text o prístavných službách bol takým mytickým stvorením, o ktorom sa veľa hovorilo, ale ciele a konkrétny text sme nikdy nevideli, ale po mnohých mesiacoch práce Knut Fleckenstein, socialistický spravodajca, predložil správu o ktorej budeme zajtra hlasovať. Je to výsledok veľmi dlhých rokovaní, ktoré vyústili do kompromisu, ktoré, ktorý radikálne zmenil ultraliberálny ultra návrh komisie. Predložili sme veľa pozmeňovacích návrhov a kolega Fleckenstein prebral veľa z nich. Pokiaľ ide o najcitlivejšie služby v prístavoch, to bude stabilizovať právnu situáciu v prístavoch povinnosti verejných služieb sú zapísané tiež v správe. To ide smerom e, sociálnejšou Európou. Finančná transparentnosť je tiež kľúčovým bodom. To umožní e, zdravšiu hospodárskú súťaž medzi európskymi prístavmi, ale tie malé a zraniteľné nebudú mať toľko administratívnych povinností, aby sme ich nezaťažili administratívou. Vo výbore TRAN, tak ako prešiel, podľa nás pre nás socialistov dáva dostatok záruk a zároveň dáva členským štátom manevrovacie priestory, aby si uchovali svoje národné e, modely. Takže nebol, aby nebolo potrebné nejakým spôsobom vnúcovať nejaký štandardný jednotný európsky model. E, tento text je uspokojivý a v trialógu by sa nemal zničiť je to stanovisko demokraticky zvolených poslancov, ktoré by malo prevážiť. A takýmto e, hlasovaním by sa malo odhlasovať. Ide o to, aby e, sme odhlasovali text, ktorý bude základou pre trialog. Nejde tu o text mať za každú cenu, ale ide o to, aby tento text bol dobrý a potom nájsť adekvátny kompromis s radou a komisiou, ale ak by výsledok bol E, sklamaním, tak potom Európsky parlament bude môcť e, zrealizovať svoje kompetencie. Ďakujem za pozornosť. Teraz pani Bilbao Barandika na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Účinnosť európskych prístavov je podstata našej konkurencie schopnosti. Podporujeme túto správu, ktorá dodáva transparentnosť, účinnosť, efektívnosť a rovnosť pre všetkým zľahčuje e, colnú administratívu bez straty kontroly, vylepšuje práva spotrebiteľov, e, prístavných pracovníkov a také základné rečnička je upozornená predsedničkov, aby čítala pomalšie. Dúfame, že autonómnosť prístavov e, rôznymi riadiacimi modelmi profesionalita a voľná hospodárska súťaž umožnia e, lepšie poskytovanie služieb. Nie sme preto za výnimky pre niektoré štáty a za centralizáciu cien prostredníctvom daňami. Prístavy, ktoré sú naďalej verejné, by také mali byť. Profesionálne asociácie to považujú za nebezpečné pre hospodárskú súťaž a je to tiež aj ohrozenie autonómnosti všetkých európskych prístavov. Čítali ste veľmi rýchlo. Madame González Peñas, por Gracias, presidenta Pani Kozová, spíňa sa internetu. Ja by som rada povedala jeden prvok, ktorý je pre našu skupinu zásadný a to, že sa um, nám podarilo presunúť ťažisko tej správy od uh, posadnutosti pre liberalizáciu a k uh, pracovným a sociálnym aspektom. Liberalizácia, lepšie povedané privatizácia um, prístavov a um, vlakov a um, verejných služieb uh, odsudzuje um, sociálny model, pretože uh, sa tým dostahuje prospech len tým, že sa zhoršujú e, pracovné podmienky a kvalita služieb. A keď sa vnocujú podmienky veľkých e, firiem, e, tak sa skončíme s sociálnym dumpingom konkurentov, s väčším sociálnym dumpingom v Európe. A toto nie je náš model, a toto nie je naše riešenie. Ehm, cestu, na ktorej musíme pracovať, je, aby sme dosiahli efektívnejšie, transparentnejšie predstavy a odredateľnejšie čo do životného prostredia, bez toho, aby sme zhoršovali pracovné podmienky ani kvalitu služieb. Ďakujem. Na 1,5 minúty pán Koch. Pani predsednička, pani komisárka, otázka, vážené kolegyne, kolegovia. Um, o liberalizáciu mm, pre uh, eh, prísne služby, si dobre pamätám, pre roku 2001-2004. Uh, eh, tu máme uh, tretí balík uh, pre prístavy a to už od roku 2013. A hoci sa zloženie parlamentu odtedy značne e, zmenilo, e, parlament ostal verný svojim e, nárokom a aj v dnešnej rozprave e, o tejto správe e, nedôjde k e, žiadnej bezpodmienečnej liberalizácii a preto ďakujem spravodajcovi, ktorý nestratil zo zreteľa na cieľ a stále sa zasadzuje pre slobodu organizácie prístavu. preto bolo aj veľmi ťažké, aby sme dosiahli korektný text, ale myslím si, že um, spravodajcovi sa um, podarilo dobre uh, dosiahnuť uh, ústretový uh, kompromis a uh, zasadil sa transparentnosť a tiež v uh, finančných uh, vzťahoch uh, a uh, pri uh, využívaní um, prístavnej infraštruktúry. A ja vítam to, že tiež zasadil o E, pracovnú a sociálnu istotu našich e, pracovníkov v prístavoch. Ja budem preto hlasovať za e, túto, tento návrh. Ďakujem. Teraz na jednu minútu pani López Bermecho. Ďakujem. Komisia musí vypo, si vypočuť jasné stanovisko parlamentu a prístavných pracovníkov proti liberalizácii sektora a naopak musí konečne konať proti tým členským štátom, ktoré ignorujú európsku normu, keď sa definujú nové sociálne štandardy. Myslíme si, že tento návrh vylepšuje pracovné podmienky v prístavoch. To sme už e, žiadali v minulosti v EMPL. Ide o e, isté a zdravé podmienky práce pre, e, v prístavoch a podporuje sa kolektívne rokovanie a zároveň e, e, sa vyzýva rešpektovať sociálne a pracovné minima ale tieto práva sa majú aplikovať rovnako na súkromné aj verejné prístavy a sme rozhodne proti výnimkám, ktoré teraz žiada pravica. Je tam ešte pár prázdnych miest, ktoré treba vyriešiť, napríklad nedostatočná ochrana pracovníkov v prípade transferu služby a tiež ťažkosti vo verejnom financovaní prístavov. A podľa nás je veľmi vážne, že by bolo možné spochybňovať potrebu kontroly verejných inštitúcií v takých kľúčových prvkoch, ako sú pristave. Ďakujem, pán Salini, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pán komisárka, gratulujem spravodajcom aj kolegyni Vozenberger Tieňovej, spravodajkyni za moju politickú skupinu. Záväzok a snaha dosiahnuť e, spoločný názor v takých rozdielných e, stanoviskách oceňujeme a oceňujeme aj to, hoci odpoveď, ako predrečníci povedali, nie je vždy uspokojivá. Ktoré sú body, ktoré v rokovaní, v trialógu my vieme a budeme ich pozorne sledovať a budeme kontrolovať, aby boli zabezpečené silné body prítomnosti prístavov v EÚ. Je jasné, nie všetky prístavy sú rovnaké a musí byť jasná diferenciácia medzi severnými a južnými prístavmi. V mojej krajine v Taliansku máme obrovský počet pasažierov aj e, turistov. Je to asi 7 či 8 miliónov ciest e, ročne. Teda si uvedomujeme, aké sú to obrovské čísla, ktoré prechádzajú európskymi prístavmi. Viac ako 75 importu a exportu tovaru prechádza prístavmi. Teda vieme, ako je potrebné a veľmi zložité konvergovať všetky požiadavky. Aj v sociálnej oblasti e, žiadame pozornosť. Naďalej tieto prístavy sú body, kde, body, kde prichádzajú veľké investície. Áno, treba rokovať áno tejto správe, ale pozor, treba venovať predovšetkým, aby všetky tieto rozdielne požiadavky išli e, jasným smerom. Rečník bol prerušený. Pán Ferreira. E Ďakujem pekne. Veľmi dlho to bolo tak, že práca v prístavoch e, bola pod e, natlakom veľkých investorov, ktorí sa, investorov, ktorí sa snažili prepušťať ľudí, zvyšovať zisky a Mm, naozaj je tu čoraz väčšia taká celosvetová e, súťaž, globalizácia, čoraz viac privatizácie, to podporuje Európska únia. A situácia v Portugalsku je veľmi typická práve v tejto veci. Máme tu trojku, máme tu babkovú vládu v Portugalsku, ktorá sa snaží proste dosiahnuť regres a zneužívať a vykoristovať našich e, pracovníkov. Vždy ešte sú schopní zajsť e, ďalej a ďalej. Napríklad vytvoria si e, také fejkové odbory, ale jednoducho už e, zamestnanci toto nebudú ďalej akceptovať. Musíme jasne povedať, že komisia nezvláda obhajovať práva zamestnancov a takisto Ďakujem. E, Pravda sa povedal, že ten dnešný projekt je lepší ako tie dva predtým, čo boli zamietnuté. Ja si myslím, že po 15 rokoch Európa v e, tejto oblasti e, si zaslúhuje dobré predpisy, ktoré nespôsobujú pochybnosti vo výklade a Polsko nemá problém s transparentnosťou. Polsko Ehm, má ehm, problém s tým nariadením, e, ktoré e, nerieši a nezohľadňuje špecifika e, prístavov a my sa riadíme zásadou, že jeden prístup spoločný je lepší ako ehm, prístup riešenia v členských štátoch. S tým nesúhlasíme tiež, nemôžeme podporiť predpisy, ktoré zvyšujú byrokraciu a vyžadujú zmeny v oblasti mnohých polských inštitúcií. V Polsku máme Máme veľmi dobré mm, predpisy, ktoré zaručujú finančnú transparentnosť a e, slobodu podnikania, konkurencieschopnosť a aj príslušný dohľad. A e, polské prístavy sa dobre rozvíjajú a obávame sa, že e, tieto predpisy tento rozvoj e, narušia a preto polská delegácia bude hlasovať proti tomuto riešeniu a e, tiež e, si e, uvedomujem a cením, čo povedali všetci zástupcovia. Ďakujem a teraz ideme k spontánnej rozprave. Je tu 10 žiadostí o slovo. Začneme pánom Polčakom na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. A ja by som rád vyjadril nádej, že tretí pokus o schválenie tejto správy bude úspešný. Na tomto návrhu oceňujem, že čiastočne ustupuje od niektorých ustanovení v sociálnej časti. To určite oceňujeme, ale podľa mňa je dôležité, aby komisia naďalej presadzovala jednotné pravidlá pre fungovanie prístavov, aby vytvárali dostatočnú schopnosť a konkurenčné napätie, pretože sme tiež svedkami situácie, keď sa trh zneužíva a zneužíva sa situácia hlavne v prepravných a tovarových výkonoch v rámci tranzitu pre nás, vnútrozemcov, ako sme Česká republika, aby tieto pravidlá boli skutočne konkurencieschopné do budúcnosti a aby bola transparentná jednoduchá sieť pre e, prepravu tovaru. Ďakujem, pán Howitt. These coast ports which I represent are major pre nás sú e, prístavy veľmi e, dôležité e, u nás v Británii. Máme tu veľké mnohomilionové investície v rôznych mestách, napríklad Ipswich, tam je veľký prístav, takisto Norfolk a ďalšie mesta a preto ja chcem poprosiť eh, kolegu, aby podporil v rámci negociácií eh, hospodárskú súťaž medzi e, európskymi prístavmi. Tie výnimky, ktoré sa navrhujú, sa mi veľmi nepáčia a sú to aj kolegovia, ktorí hovoria o nejakej možnej environmentálnej katastrofe. Nie sú nejaké špeciálne výnimky pre Britániu. Je tu napísané, že v vodoch 10.2.10 a Británia požaduje nejaké výjimky, ale ja mm, si myslím, že výjimky nie sú potrebné. Treba podporiť aj e, napríklad práva odborov a tak ďalej. U izvješću su predstavljene... E, pani Tomasić, nech sa páči. Táto správa e, dobre doplňa návrh komisie. Vítam, že sa odmieta ten jednotný manažme, eh, systém manažmentu. Eh, ja si myslím, že treba rešpektovať eh, diverzitu našich prístavných systémov a treba posilniť organizačné modely, ktoré momentálne sa v celej Európe používajú. Teším ma, že sa táto diverzita zohľadňuje, že to komisia berie, že tam je istý pozitívny potenciál tejto diverzity a bohužiaľ v tomto parlamente častokrát e, trváme na subštandardných e, riešeniach a podľa mňa dobre sa tu zdôrazňuje otázka finančnej transparentnosti. Pokiaľ budeme trvať na princípe proporcionality, pokiaľ ide o poplatky v prístavoch, to je takisto veľmi dôležitá vec. Suma e, toho poplatku už nebude e, prepojená na hodnotu a to je e, pozitívne, pani teda pán nech sa páči. Moltes gràcies, senyor president. Dear Commissioner Bulk. Ďakujem pekne, pán, komisárka. E, toto je dobrá snaha vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky európske prístavy a takisto ak chceme posilniť ich konkurenčnú schopnosť E, doteraz v mnohých členských štátoch to bolo tak, e, že sa ochraňovala centralizovaná byrokracia v niektorých členských štátoch a nie. E, nešlo to v prospech záujmov hospodárskeho rastu alebo, zám, alebo spotrebiteľov. My musíme si zdieľať osvedčené postupy a ja som poslanec za Katalánsko a vítam túto správu. Dúfam, že táto legislatíva prejde ďalej s minimálnymi zmenami, pokiaľ ide o rokovania s radou. Ďakujem pekne. E, pán Šultes, nech sa páči. Hvala za besedo, e, spoštovana komisárka, spoštovana predsedujúča. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Toto nariadenie podľa jeho autorov by malo vylepšiť konkurenceschopnosť, znížiť byrokratickú zaťaž. A podľa komisárky, pani komisárky, je to istá vízia budúcnosti a modernizácie prístavov. Samozrejme, prístavy sú bránou do sveta. Už sme to tu dnes viackrát počuli, že teda tiež to súvisí aj s problémami v oblasti zamestnanosti. A samozrejme, všetci z nás chceme dobrú zamestnanosť, to je jasné, dobré platy. A takisto chceme, aby negociácie, pokiaľ ide kolektívne rokovanie alebo to kolektívne vyjednávanie, aby správnym spôsobom postupovali a pokračovali aj ďalej. Sme za bezpečnosť a sme takisto za sociálne práva. My chceme rovnaké podmienky aj e, pokiaľ ide o európsky rozpočet. Dúfam, že komisia to nejakým spôsobom bude riešiť a že budeme e, v Európskej komisie e, robí všetko pre vyváženú, vyvážený rozvoj prístavov. Ďakujem pekne, pán Hake. Ďakujem. Aj u nás sú veľmi e, e veľké počty zamestnancov, e, ktoré e, sú prepojené na prácu prístavov a máme tu aj e, prepojenie na referendum. Prečo by európske pravidlo mali ovplyvňovať neeurópsky obchod, ktorý nejakým spôsobom nesúvisí s Európskou úniou? To nedáva zmysel, preto budeme proti. Najlepší ľudia, ktorí môžu riadiť naše prístavy, sú tí ľudia, ktorí by mali riadiť aj samotnú legislatívu u nás Británia, teda to sú samotní Briti. Pani Dost, nech sa páči. Ďakujem pekne Chcem vystúpiť v mene severoírskych prístavov. Tie by veľmi zle dopadli, keby toto sa prijalo. Je to ďalší príklad toho, ako Európska únia sa snaží nanútiť e, jeden a ten istý model všetkým. Prístavy v Severnom Írsku sú už dnes súčasťou e, sektoru Británie, ktorý je e, veľmi životaschopný. Máme e, prístavy, napríklad, kde máme 700 podnikov, máme tu tisícky až desaťtisícky zamestnancov dokonca. sú tu platy a príjmy na úrovni 26 miliónov napríklad v prípade ďalšieho prístavu, čiže toto nesmie byť v žiadnom prípade ohrozené. V tomto návrhu sú všelijaké administratívne bariéry vytvárania ďalšieho hospodárskeho rastu. Je tam príliš veľa záťaž, byrokratická záťaž, to sú tresty e, vlastne pre tie prístavy, pokiaľ poskytujú služby a tak ďalej. Proste po toto pokiaľ prejde, je to ešte iba začiatok. Ja zajtra budem hlasovať proti tomuto návrhu a za to, aby som chránila hospodárstvo Severného Irsku. Pán e, Flekenstein pre vás je tu? Teda pre pani poslankyňu tu modrá karta, pokiaľ pani poslankyňa ju akceptuje. Ak áno, tak pán Fleckenstein by vystúpil. Oui, c'est curieux, mais euh, wow. ça n'est pas interdit. Monsieur Fleckenstein. Ja, krátko, pani kolegyne, môžete menovať dve, tri príklady, čo máte na mysli? keď e, chcete chrániť severoírske hospodárstvo, e, e, čo osobitne ohrozuje toto hospodárstvo, pretože si myslím, že severoírske priestelné hospodárstvo môže mať z toho prospech, pretože nebude um, vôbec uh, nútené niečo veľké zmeniť. Thank you to... Ďakujem pekne, pán spravodajca, za vašu otázku. Ja chcem potvrdiť, že som si to konzultovala s prístavmi v Severnom Írsku a tam e, sú naozaj ľudia vyslovene proti týmto zmenám. Berú, berú, že to sú zmeny proti hospodárskej súťaži, proti rastu, proti pracovným miestam. Napríklad v Belfaste to je relatívne malé mesto a 22 tisíc e, e, pracovných príležitostí to je veľmi dôležité, aby sme takéto niečo neohrozili. Pán Kili. Uh, ja som z Írska, tiež pre nás teda sú prístavy veľmi dôležité. Máme kvalitné prístavy aj v Severnom Írsku, aj v Írskej republike. A po COP21 eh, práve úloha námorného sektoru by mala byť dôležitejšia ako doteraz a k tomu nám eh, budú aj prístavy pomáhať, pokiaľ ide o emisie, pokiaľ ide o tie námorné diálnice. Je dôležité, aby prístavy fungovali kvalitne, aby boli transparentné, aby bola súťaž medzi e, prístavmi, ale takisto treba e, rozvieť aj ten e, koridor, ako v prípade napríklad na, u nás máme jeden prístav, ktorý je jeden z najhlbších vôbec v celej Európe a máme tu napríklad panamský kanál, ktorý momentálne sa ktorý zvyšuje kapacitu na dvojnásobok, takže práve takéto také je veľmi dôležitý, lebo by bol dôležitý aj pre Európu ako takú. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Alessandr. Ďakujem, pani predsedajúca. Je to tretí pokus europeizovať prístavy a aký význam mu pripisujeme. Pán komisár Kalas predložil pôvodný text, pre ňoho to išlo vytvoriť e, hospodárskú súťaž pravidla v rámci prístavov, aby rôzne prístavné služby, aj také dôležité, ako je e, pilota z ktoré musia rešpektovať environmentálne činné podmienky, ale aj špeciálne podmienky pre posádku. A tu súhlasím so spravodajcom a teším sa, že sme vylúčili pravidlo, ktoré to ohrozovali. Aj pre južné prístavy bol e, to um, spôsob, ako vytvoriť transparentné pravidlá, a, um, aby boli konkurencie schopnejšie ako tie severné prístavy, ktoré sú bohatšie a mali väčšiu pomoc. Ale bola som prekvapená, keď dnes ráno pani komisárka predložila e, výnimky pre určité prístavy a tam e, rečnička je prerušovaná. A teda nemôžem hlasovať za túto správu. Na záver, pani Lena. Kiitos, arvoisa puhemies. Ďakujem, pani predsedajúca. Tento návrh je dobrý Trvalo mu dlho, kým eh, sa vypracovala, nie je dokonalý, dokonalý, ale môžeme povedať, že je tam viacej pozitívneho ako negatívneho. Európske prístavy potrebujú spravodlivé pravidlá, ktoré nebudú nikoho vylúčovať. Je potrebná transparentnosť, je to v prospech všetkých. Tá, tento návrh posilňuje všetky tieto prvky a to je dôvod, prečo ho podporím. Ďakujem. Pani Pani Bult, pani komisárka, máte slovo na záver rozpravy. Prezident, honorable members. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela vám poďakovať za túto veľmi zaujímavú e, diskusiu. Ja som si veľmi pozorne vypočul všetky vaše pripomienky, ale niektoré tie informácie pri diskusii neboli úplne E, aktuálne. Tie výnimky sme dnes uverejnili. E, sústredujeme sa modernizáciu prístavov tak, aby, sme, aby boli zelenšie, aby boli sociálne zodpovednejšie, aby boli inovatívnejšie. A e, tie výhody sú pre všetky prístavy, nie iba pre zopár prístavov na severe. Text vychádza z, ja, s tým, že sa jasne doplňa Eh, európska úroveň s tým množstvom národnou úrovne a že tam necháva eh, veľký priestor aj pre miestne eh, prostredie. Ako som povedala, vaše hlasovanie bude veľmi dôležité a pokiaľ chceme vytvoriť stabilný legislatívny rámec pre prístavy, ten dynamický moment tu momentálne je, chceme vylepšiť fungovanie transeurópskej dopravnej e, siete, aby sme vytvorili také prístavy, e, ktoré budú viesť potom k zvaní nových pracovných e, miest. Pokiaľ ide o niektoré vaše pripomienky, tak napríklad Anderson a Grandes Ayala sa nepokiaľ ide o autonómiu prístavov, čo sa týka tých e, poplatkov, tak budem konštruktívne pracovať na tom, aby sme dopracovali sa e, k konkrétnym výsledkom počas trialógu. E, my si myslíme, že by sme nemali braneniť tomu, aby členské štáty sa mohli vyjadrovať, pokiaľ ide o riadenie prístavov. Ja som si to dobre vypočula, pozorne som sa teda vypočula a sme ochotní sa počas trialógu na túto otázku pozrieť v rámci komisie. Potom, eh, pokiaľ je o súkromné eh, prístavy, tak sme otvorení rôznym riešeniam, ale nesmie sa stať to, že eh, súkromné firmy nejakým spôsobom budú zneužívať svoju dominantnú pozíciu alebo narúšať hospodárskú súťaž s inými prístavmi. Pokiaľ ide o reakciu na poslancov Taylor Daily Schultes, chcem opäť zdôrazniť, že sú tu veľké výhody, ktoré riadenie prináša pre životné prostredie, pokiaľ ide o tie externé náklady tak e, budeme to mať e, vlastne rôzne, náklad, e, rôzne poplatky v závislosti od environmentálnej výkonnosti daného plavidla a budeme sa snažiť pozbudzovať také investície, ktoré sú potrebné na to, aby prístavy boli zelenejšie. Takže nevidím, že by tu bolo niečo nezladené, nejako nezladené s cieľmi zelenej skupiny. Pokiaľ je o článok 10, transfer práv, tam chcem jasne povedať, že transfer zamestnancov by nemal byť e, e, regulovaný na národnej úrovni, ale malo by to nechať členské štáty. Treba rešpektovať e, tie na tie pravidla, ktoré majú v rámci členských štátoch jednotliví e, sociálni partneri. Ja si myslím, že to určite počas toho trialogu ešte e, vyladíme. Dúfam teda, že som e, zareagoval aj na pani poslankyňu Anderson tým, čo som teraz povedala. A chcem sa opäť e, poďakovať aj spravodajcovi, aj tieňovým spravodajcom za to, že vydržali, e, za to, že nás jednotlivé organizácie e, e nakoniec aj podporu. To tiež dokazuje, že e, máme dobrú rovnováhu v tomto texte a máme šancu dosiahnuť zajtra konkrétne výsledky, pokiaľ ide mm, teda e, vyváženú e, dohodu v oblasti prístavov, tak aby sme ďalej podporili jednotnú dopravnú e, zónu a jednotný trh, ktorý je veľký stránkou, silnou stránkou v e, Európskej únii. Takže chcem vás poprosiť, aby ste podporili tento návrh a myslím, že sme pripravení na trialog tak, aby sme sa <laughs> dopracovali ku konečnému riešeniu. Merci, Madame Bulls, Monsieur Fleckenstein. Ďakujem, pán Fleckenstein. Pani predsedajúca, drahé kolegyne, kolegovia, prebehla dlhá intenzívna diskusia, predovšetkým s tými prevádzkovateľmi prístavov, s odbormi. E, bolo to aj na mieste, bolo to v Rieke, Triest, Barcelone, Antwerpách, Porte, ale aj Hamburgu, lebo sme vedeli, že po katastrofálnej histórii tohto balíčka je možné priniesť skutočný kompromis, ktorý zahrnie všetkých zainteresované strany. Po 15 rokoch diskusie po politických sporoch v samotnom Nemecku, po poškodenej vonkajšej fasáde Štrasburského parlamentu, ako si spomenú starší poslanci. Teraz sa konečne podarilo túto prácu doviesť e, do kompromisnej podoby. Na záver by som vám raz prečítal, rád prečítal z mailu, ktorý nám prišiel v posledných dňoch. 8. marca bude parlament hlasovať o správe Fleckenstein o návrhu e, regulácie prístavov. Európske organizácie, ktoré zastupujú prístavy, si cenia úsilie, ktoré spravodajca investoval, ako aj spoluspravodajci, tak aby dosiahli rovnovážny kompromisný text e, vďaka inkluzívnemu dialogu, ktorý zahrnul rôzne zainteresované strany. Sme skutočne presvedčení, že práca, ktorú odviedli doposiaľ tak spravodajci, ako aj tíňoví spravodajci, by mala byť podporená na plenárnej schôdze a predstavuje dobrý podklad, základ na otvorenie diskusí s radou. Toto napísala generálna tajomnička ESPO, generálna tajomnička FIPORT a takisto politickí tajomníci Dogas a Fisheries EFT. Takisto sa podpísal po to generálny tajomník Bosman Association a takisto ten hlavný predstaviteľ lodivodov. Je možné, že tí, ktorí v budúcnosti preberú túto agendu a ktorí nám odporúčia to, to, to schválenie, tak určite sa nemýlia, nie sú až tak vedľa. Ďakujem pekne. Ďakujem, diskusia je uzavretá. Hlasovanie prebehne zajtra. Ďakujem všetkým zúčastneným. Poprosím pani Georgievi, aby sa usadila. Ďakujem. Teraz budeme riešiť výročnú správu z roku 2014 o ochrane finančných zájmov EÚ, boj proti podvodom. Pán